oznámenie. Podľa pravidla 105 odsek 6 predseda konferencie predsedov výborov ma informoval o tom, že neboli vznesené žiadne výhrady voči odporúčaniu výboru NV, aby sme neboli proti vykonávaciemu aktu. Ak politické skupiny ani členovia politických skupín nemajú žiadne výhrady, ak nebudú predložené do 24 hodín na úrovni zákonného Prahu, tak odporúčanie bude považované za schválené. V opačnom prípade bude predložené na hlas- hlasovanie. Odporúčanie je prístupné na webovej stránke plenárneho zasadnutia.